Eh, čím my ako parlament opovrhujeme. Naviac počúvame šokujúce správy z Iránu. Eh, obzvlášť nás eh, znepokojuje odsudenie na smrť disidentov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 teraz, e, pokiaľ ide o podpísaní aktov schválených v, za, v súlade s bežným legislatívnym postupom. Spolu s predsedom rady podpíšeme tieto akty stredu. Sú to štyri akty.